významným španielským profesorom, ktorý zomrel v väzniciach Frankovho režimu. A na záver pani Kostola na dve minúty na uzavretie rozpravy ako spravodajkyňa. You, Ďakujem pekne, pán